Tento článok bol označený za nenávisný. Mm, cesta do pekla je vždy vydlaždená dobrými úmyslami a môže aj ten najlepší úmysel viesť k najhorším výsledkom. Čiže keď chceme bojovať proti nesprávnym informáciám, falšným informáciám, nesmieme e, do, dospieť k tomu, že si vybodujeme také ministerstvo pravdy, ako mal George Orwell vo svojom románe 1984. V roku 2019 je veľké pokušenie e, e, vytvoriť E, systém, ktorý za každých okolností E, zastaví nárast e, tých, e, ktorí ho označujú s opovrhovaním za populistov. Cenzúra je jeden z prostriedkov, ktorý sa používa na, vo všetkých totalitných režimoch. Aj v tomto parlamente bol vytvorený akýsi kordón, ktorý má brániť všetkým týmto poslancom, aby sa dostali k nejakej zodpovednosti. No napriek tomu my budeme pokračovať našom boji e, v súlade s e, nádejmi ľudí, ktorí nás volili. Ďakujem pekne. Ďakujem. Asi sa nedonieslo všade, že e, modré karty nebudú v rámci tej istej politickej skupine, takže tú modrú kartu teraz ani nebudem oznamovať. Prejdeme k ďalšiemu rečníkovi, pán Buxa de Vilalba. Gracias, gracias, señor presidente. Ďakujem, pán predseda. Ako viete, strana, ktorú zastupujem Vox, je radikálne proti akémukoľvek zahraničnému zasahovaniu do vnútorných vecí našich štátov. My e, veríme v zvrchovanosť e, štátov a národov a e, Myslím, že opäť tu máme v tomto parlamente ďalšie politické možnosti, aby sme obhajovali zvrchovanosť a pokiaľ to nebude e, upravené ako pojem v Európskej zmluve, e, tak žiadam, aby sa nehovorilo o zvrchovanosti EÚ, ale o zvrchovanosti členských štátov. E, nepáči sa nám ani to, že Rusko zasahuje do voleb, ani že pán Macron podporuje alebo kritizuje pri voľbách v Španielsku jednu či druhú stranu a nechce Myslíme si, že toto je výhovorka, aby e, ste zriadili Komisiu pre pravdu, ako v Orvelovom 1984, e, ktoré e, nám budú na nadnárodnej úrovni hovoriť, čo môže občan z ktorého členského štátu povedať. Ďakujem. Máte, niekto sa hlási s faktickou pripomienkou? Áno, pán predseda. Tu v pléne roz, máme rozpravu o nových e, zdrojov hrozby a vidíte, že skupina Brexit e, e, teda sa vám zdalo, že je súčasťou ID, ale to je fake news, takže myslím si, že nie je dobre pre demokraciu, že nedostali príležitosť položiť otázku modrou kartou. Ďakujem. Pán kolega, o modrých kartách rozhoduje predseda a sú na to jasné pravidlá. E, ktoré upravujú, ako sa používajú modré karty. Preto som to zamietol. A ďalším rečníkom je pán Leners. Ehm, Ďakujem. Slobodné a spravodlivé voľby sú základom demokracie a musíme ich chrániť a každý, kto sa snaží podkopať tieto základy, e, musí e, mu byť v tom bránené. E, ak si predstavíme budúcnosť, kde bude ešte viac online interakcií než teraz, tak aj boj proti deepfake bude ešte náročnejší, ako odlišiť fake news od reálnych správ v roku 2020 ľudia možno budú dostať viac fake news než reálnych správ. A naozaj ide o veľa. Sú na Facebooku, na ďalších son, sociálnych médiách a tí musia zohrávať dôležitú úlohu. A nemám pocit, že by naozaj chceli úprimne spolupracovať tieto platformy Robia to tak, ako ja som si kedysi robil domáce úlohy v škole. Urobia len toľko, aby teda nemohli byť kritizovaní, ale neurobia nič naviac. V boji proti dezinformáciám ehm, musia sa intenzívne zapojiť. Bude jasné, že ehm, musia, byť trest, musia tam byť aj tresty, a potrebujeme riadnu reguláciu v mnohých európskych krajinách sa pripravuje legislatíva alebo sa uvažuje nad legislatívou a mali by sme zabezpečiť harmóniu. Zatiaľ, čo máme 28 rôznych pravidiel v členských štátoch. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán Silva Pereira. Das ist die Geschäftsordnung Vypnutý mikrofón. Predsa rozhoduje, či príjme modrú kartu a po druhé je to otázka osoby, na ktorú sa tá modrá karta obracia, či tú modrú kartu akceptuje. A ja som takéto rozhodnutie prijal nás eh, leduje pán Silo Pereira. Hm, pán predsedajúci, manipulácia verejnej mienky prostredníctvom šírenia eh, falošných správ na sociálnych eh, sieťach a to je čoraz viac sofistikované. A to je jedna z najväčších hrozie pre naše demokracie a je to nástroj, na dosahovanie obskúrnych politických záujmov, ktoré prichádzajú veľmi často zo zahraničia. Takže plán na boj proti dezinformáciám, ktorý, s ktorým prichádza Európska komisia, je dobrá iniciatíva, podobne ako tie platformy ktoré šíria a tie platformy, ktoré šíria dezinformácie, by mali byť volané na zodpovednosť. Samozrejme aj novinári musia plniť svoju úlohu, presne informovať a poukazovať na falošné informácie. Tieto hrozby vyžadujú odpoveď a reakciu, ktorá zodpovedá okolnostiam a tento parlament aj komisia by eh, mala umožniť eh, posilnenie našej demokracie. Ja práve preto budem voliť eh, za túto správu. Ďakujem. Vážená pani ministerka, vážený pán komisár, spomínali ste posledné voľby, že boli e, tam pokusy o destabilizáciu, o zásahy štátnych a neštátnych e, aktérov, viacerí kolegovia to spomínali. A bolo to bezprecedentné. Pán Julian King, e, pripomenuli ste, že tu bolo desiatky tisíc falošných účtov, ktoré podporovali obrovskú dezinformačnú kampaň. Pani Vera, Viera Jourova, pán Julian King, prijali ste v septembri 2018 iniciatívu spolu s členskými štátmi, aby ste vybavili Európu e, v boji proti dezinformáciám a proti kybernetickému zločinu, ale to nestačí. Aké sú ďalšie etapy, ďalšie iniciatívy, aby ste posilnili konvergenciu stratégií e, jednotlivých štátov? Ako tiež posilniť úlohu a e, prostriedky Európskej agentúry pre kybernetickú bezpečnosť. A napokon naša skupina podporuje vytvorenie Európskej agentúry na ochranu demokracie proti útokom. Ste pripravení podporiť takúto iniciatívu? Ďakujem pekne. Ďakujem. Je tu ešte pripomienka k rokovaciemu eh, poriadku. Pán Vivier. Pán predseda, Eh, musím sa vrátiť ešte k tomu právu predsedu eh, zasadnutia, ale vy ste eh, svoje rozhodnutie odmietnúť modrú kartu vyvinuli od toho, že to boli poslankyne za našu skupinu, to je chyba, čiže to je fake news. A pričom máme tu rozpravu o boji proti falošným informáciám. Ja som k tejto otázke už zaujal postoj a bol som o tom takto informovaný. Môže sa stať, že pri tej otázke išlo o nejaké nedorozumenie. No ale poďme teraz ďalej v programe. Pani Gregorová. Thank you, dear Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda, pani kolegyne, kolegovia. Dezinformačné kampane, hybridné hrozby, informačná vojna, moderný konflikt, sa dostávať do nových oblastí. Liberálna demokracia, slobodné férové voľby sú používané proti nám. Využívajú to zahraničné sily z stále efektívnejšie a silnejšie. Musíme vytvoriť funkčný uh, systém uh, ako súčasť našej defensívnej stratégie, funkčný osašujúci systém, ale musíme uh, byť naďalej obozretní voči opatreniam, ktoré mohli zničiť základ nášho demokratického systému. Sloboda prejavu, nemôže byť definovaná komerčnými monopolmi. Je to príliš hodnotné na to, aby to definovali online platformy a nejaké uh, nahrávacie filtre. Musíme bojovať proti zasávaniu do a proti propagande, ale technológia, ktorá umožňuje mm, predviedanie správania a masovú manipuláciu, ohrozuje samotný základ slobodných a férových volieb a musíme aktualizovať našu legislatívu, aby sme chránili európskych občanov. Ale vzhľadom na demokratické princípy, ktoré sa snažíme chrániť. E, poďme konečne do 21. storočia. Ďakujem. Ďakujem. Pani Kristýna Anderson. Herr Präsident. Vážený pán predseda, ctené kolegyne a kolegovia, hovoríme dnes o akčnom pláne Komisie EÚ v boji proti šíreniu dezinformácií. Je to v podstate nejaký vtip. Práve komisia e, si myslí, že je tá práva na boj proti fake news, pričom ona je e, centrálou e, produkcie e, všetkých produkčných priestorov mm, fake news. Európsky občania na 64 stranách si môžu prečítať, aké prínosy má EÚ EU a euro. Na strane 16 sa napríklad píše, že vďaka peňažnej politike ECB členské štáty v roku 2016 ušetrili 50 miliard eur. To je fake news, eh, pretože to je eh, vedomé zavádzanie Európanov, aby eh, sa zastrelo to, že to oslav, tá oslavená úspora je v popravde vyvlastnenie ich majetku. Je to tragický, e, výnimočný prípad? Nie. Keď predsednička komisie vo svojej vlastnej agende za Európu píše, a citujem, pre moju generáciu Európa predstavovala sľub e, mieru, blahobytu a jednoty a e, vyjadrili sme to slobodnou menou, voľným pohybom a rozšírením. E, tak to je úplne matka všetkých fake news kampaní. Mier a blahobyt nám slúbili, dostali sme EÚ byrokratický blázinec, kde e, politická elita absolútne vzdialená od občanov e, šialeným regulovaním všetkých šikanuje a manipuluje to, čo Európania E, považujú, e, to, to, čo si myslia o tomto vynútenom zväzku, e, to sa dozviete všade tam, kde sa ich pýtate, vo Francúzsku, v Grécku, v Írsku a Briti vyjadrili svoju nespokojnosť. Ale akčný plán komisie je správny a dobrý a preto ho podporíme a ja dnes začnem. Pani kolegyňa Anderson, je tu modrá karta pána Vandla, príjmete ju? Pán Mandl? Nie. Najbliž... A pán Bütikofer sa ešte hlasí? Herr prezident. Pán predseda, k rokovaciemu poriadku. Pani Anderson práve vypadol mikrofón. Mikrofón, please. Mikrofón. Pani Anderson práve nazvala tento parlament byrokratickým blázincom, čo je urážka Európskeho parlamentu. Ja vás prosím, aby ste si pozreli e, zápisnicu a podľa toho zareagovali. Za tento podnet, že ste to tak pozorne sledovali, e, ďakujem. Nasleduje pán Weimers. Ďakujem pekne, pán predseda. Zahraničné zasahovanie do demokratických procesov je e, samozrejme odsudenia hodné, ak zasahuje Kreml do financovania európskych strán, e, ako aj tí, ktorí zamestnajú Eh, bývalého eh, predsedu vlády sociálno-demokratického, aby loboval za Nord Stream. Ale takisto, ak sa uplatňujú hm, daňové prostriedky eh, na ovplyvnenie výsledku európskych volieb. Toto je dokument z vedenia Európskeho parlamentu, ktorý ukazuje, ako sa naplánovalo vynaloženie 350 miliónov korún na napríklad sponzorovanie lobistických skupín a kampaní, ako toto je Európa pre mňa, s cieľom Eh, aby eurofederalisti eh, hlasovali vo voľbách a aby sa znížil vplyv skeptikov, eh, ktorí uprednú nosňujú národné štáty pred federalizmom. Čiže toto je tiež nepripustné zasávanie demokratických procesov. Buďme teda konsekventní. Ďakujem. Danke. Ďakujem. Pán Sikorský. przewodniczący. Pán predseda, toto je moje prvé vystúpenie v tejto sále a preto sa teším, že mi pripadol taká dôležitá téma, pretože som som bol obeťou skupiny Fancy Bass a dostával som e, tie isté e-maily ako pán Podesta v Spojených štátoch a vieme, aký to mal vplyv na no E, tamojšiu volebnú kampaň. Boli e, tu už príklady vonkajšieho zasahovania do politiky Francúzska, Veľkej Británie, v Taliansku. Aj v mojom štáte sa nedávno objavila knižka renomovaného novinára pana Gžegoža Žečkovského e, pod titulom Spoločný analfabet a chcem, aby e, sme vážne brali tieto znepokojúce informácie o zahraničnom zasahovaní do poľskej politiky. Čo e, máme robiť? No, predovšetkým, čo nemáme robiť? Predpokladám, že politizovanie médií, ktoré musia e, byť verejné a ich používanie na stranické ciele a E, slúži tým, ktorí chcú nelegálnym spôsobom ovplyvňovať voľby. Musíme zvýšiť e, rozpočet na e, boj proti informačnej vojne a musíme podporiť program Kreatívna Európa a sme tiež povinni regulovať otázky z poločenského konania. Ďakujem. Pán kolega, musím vás požiadať, eh, aby ste z tribúny eh, nerobili žiadne prejavy, lebo to nie je v súlade s rokovacím poriadkom. A ďalší rečník je López Aguilar. Pán López Aguilar. Ďakujem, pán predseda, komisár fínske predsedníctvo pred desiatimi rokmi vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva s e, chartou základných práv. E, vtedy to bola prioritná debata pre tento parlament e, a tiež hrozba trolov alebo botov, ktoré nie sú štátne, ale sú spojené so štátmi, ako v prípade s Ruskom, spojitosti s Ruskom a v prípade intoxikácie. Keby nám to povedali v tom čase, tak by sme to neverili, ale e, takéto zasávanie nie je neutrálne, pretože podporuje populistov a extrémistov a um, pretože uh, nemožno ju podceňovať, e, pretože aj celá EÚ musí pripraviť reakciu s príslušnými reakciami a nariadeniami a musíme vypracovať e, reakciu európskeho významu, ktorá posilní právny štát a e, musíme e, skúmať tieto dopady a tiež vyvodiť dôsledky. Ďakujem, pán Gueta. Pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, sloboda prejavu súvisí s demokraciou, to všetci vieme ale poznáme aj opak, dezinformácie, e, ktoré narástli vďaka e, internetu a sociálnych médií. Mohli by sme ešte na začiatku tohto javu to vnímať, že je e, dôležité sa proti tomu postaviť. Som teda rád a ďakujem komisii, že spustila tento boj. Ale ako kontrolovať pravdivosť informácií bez toho, aby e, z toho vznikli akési e, cenzorské kancelárie. No v prvom rade e, demokracia už dlho bojuje proti defamáciám bez toho, aby obmedzovala slobodu prejavu. To je tá istá úloha, ktorá nás čaká aj dnes, aby sme to definovali, možno aj nejako v legislatíve, aby sme mali nezávislú justíciu, ktorá sa tým bude zaoberať. Ale novinári, ako som aj ja, majú svoju rolu, aby um, tlač bola e, transparentná, aby si nepodlahla e, uh, si e, vábeniu nejakých zahraničných mm. subjektov. Ďakujem. Si, Frau Tardino Analýza. Mm, pani Tardino Analýza. Ďakujem, pán predsedajúci. Všetci súhlasíme, že fake news a dezinformácie sú konkrétne riziko, ovplyvňujú správanie sa občanov pri voľbách a samozrejme aj e, volebnú kampaň. Takže e, my tu hovoríme e, o tom, aby sa takéto informácie, napríklad prichádzajúce z Ruska, vyšetrovali aj prostredníctvom súd, súdov, ale E, musíme postupovať e, opatrne a obozretne, e, pretože voľná cirkulácia myšlienok a názorov je základom demokracie a základných slobôd. Komisia chce bojovať proti dezinformáciám a v podstate môže podporovať cenzorské zásohy. To už v podstate platí pre sociálne siete. Ak súkromný operátor, napríklad eh, Facebook, má eh, možnosť eh, cenzorovať vyjadrenia nejakého občana, no tak potrebujeme aj nejakú verejnú organizáciu, ktorá by takýchto ľudí vedela ochrániť. Ďakujem. Danke. Frau Duriš Nikolsonová. Ďakujem pani Duriš Nikolsonová

Potrebujeme slobodné a férové voľby, ako potrebujeme slobodné a férové referenda a keďže väčšina politickej kampane sa presunula na sociálne médiá, musíme zabezpečiť, aby internet e, obstál e, pri šírení alebo proti šíreniu týchto dezinformácií. Hybridné hackerské útoky nedávno na Rakúsko ukazujú, že aj malé, menšie európske demokracie sú mimoriadne zraniteľné voči zahraničnému zasahovaniu do národných volieb a následnému šíreniu dezinformácií, ako sme dnes videli v Rakúsku. Zároveň menšie európske demokracie majú obmedzenejšie zdroje, aby efektívne komunikovali s globálnymi internetovými platformami, ako najlepšie postupovať proti takýmto e, dezinformačným útokom. Preto, dámy a páni, s cieľom chrániť demokraciu v celej Európe potrebujeme silný spoločný európsky prí, politický prístup, aby sme zvládali e, komunikáciu a spoluprácu s sociálnymi médiami v našom e, boji proti dezinformačným kampaniam. Preto vyzývam komisiu a tiež Fins ke predsedníctvo, aby túto mm, tému brali vážne. Musíme byť jednotní. Ďakujem pekne. Danke. Ďakujem a ďakujem aj za dodržanie rečníckého času. Ďalším rečníkom je pán Rafael Glucksmann. Pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, áno, náš demokratický spôsob života je ohrozený, ale nie, nie je uh, ohrozený uh, tými, ktorých nechávame e, e, zahynúť v Stredomorí. Náš demokratický spôsob života je ohrozovaný silami, ktoré, sa, za, ktoré zasajú do našich volieb, do našej verejnej debaty. Aféra Štrache, aféra financovania Ligy Salviniho, aféra Cambridge Analytica, aféra ruských bank Front National. Všetky tieto aféry ukazujú finančné prepojenia a vzťahy e, z extrémnej pravice s režimom Vladimíra Putina. Všetky tieto aféry ukazujú zraniteľnosť našich demokratických systémov, voči zahraničnému zasahovaniu. A vzhľadom na to, namiesto toho, aby sme si e, vymýšľali nejakých e, nepriateľov ako migrantov, musíme reagovať na, tento systém, na túto systematickú hrozbu. Preto vás žiadam veľmi vážne, kolegyne a kolegovia, aby sme vytvorili špeciálny výbor, ktorý sa bude zaoberať e, osvetľovaním práve takýchto zahraničných zasahovaní a je naozaj najvyšší čas konať. Danke. Herr Dober. Ďakujem, pán Nils. Vážený pán predseda, vážený komisár King, než som sem prišiel, som mal krátku výmenu názorov z Jessica Aro. Jessica Aro bola fínska e, novinárka, ktorá odhadila, čo sa dialo za múrmi e, ruskej adresy 55 Sabučkina ulica v Petrohrade. E, čo e, tam zažila, bolo strašné, pretože rodina trolov ruských alebo ich priateľov sa pokúsili urobiť niečo, čo by nikto v tejto snemovne nechcel zažiť. Pretože sa snažili ju zničiť ako osobnosť. Ona bola na to príliš e, silná, ale mala jednu otázku. Dajte Interpol dosť peňazí na to, aby mohol bojovať proti takýmto zločinom. Ja, Krasnodabsky. Ďakujem, pán Krasnodemský. Máte slovo? Ja, ďakujem, pani. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že môžeme uh, sa zhodnúť na tom, že zasávanie uh, eh, vonkajších štátov do uh, E, volebných procesov cez dezinformácie je veľká hrozba pre demokratický proces a pre základné ľudské práva aj e, pre zvrchovanosť členských štátov. Musíme sa tiež zhodnúť na tom, že skutočne e, nie je náhoda, že tu hovoríme hlavne o jednom štáte, o Rusku a určite nie len štáty Európskej únie, ale aj štáty východného partnerstva sú obeťou takýchto kampaní a musíme im pomáhať vo vojne s takýmto druhom dezinformácií. Zároveň musím povedať ešte dve veci. Samozrejme, zdrojom fake news a dezinformácií sú aj iné eh, subjekty, iné štáty, iné neštátne subjekty aj členské štáty a ich médiá, ktoré sa snažia zasahovať do demokratického procesu susedných štátov Chcem povedať e, aj o jednom patologickom e, efekte, že e, dnes výrazne vidíme to, že tí, ktorí bojovali proti konšpiračným teóriám, sami podliehajú konšpiračným teóriám a vidia všade Putina a jeho trolov vtedy, keď majú dočinenia s výsledkami volieb, ktoré nezodpovedajú ich želaniu. Teraz sa prihlásilo slovo kolega Paolo Rangel. <coughs> Ďakujem, pán predsedajúci. A e, chcem poďakovať komisii a rade zároveň. V zásade chcem objasniť jeden bod. To, čo treba urobiť proti manipulácii a dezinformáciám, konkrétne pokiaľ ide o voľby, to nie je niečo, čo sa dá urobiť v predvečer volieb. To je kontinuálna práca aj preto, že manipulácia verejného, verejnej mienky to e, prebieha e, v čase na sociálnych sieťach, technologických platformách e, a inde. Takže na to musíme vedieť reagovať a to kontinuálnym spôsobom. Na jednej strane pochopiteľne prostredníctvom Um, ESVČ, to treba, aby pokračovalo, ale takisto aj prostredníctvom uh, technologických platformiem um, a takisto aj na základe spolupráce európskych a medzinárodných orgánov a takisto aj vzdelávaním občanov. Toto je podľa mňa dôležité vzdelávanie občanov v tomto smere. To znamená ja by som povedal, ešte mám minútu a 30 sekúnd, nie? Dobre. Dobre, ďakujem. Takže, takže vzdelávanie občanov, a tu chcem povedať toto, vzdelávanie politikov je dôležité, lebo oni takisto prispievajú k falošným správam. E, vzdelávanie tých, ktorí vytvárajú e, verejnú mienku, e, novinárov, všetkých médií a vzdelávanie týchto všetkých e, bude veľmi dôležité, aby sa dali detegovať e, falošné správy, aby sa e, proti ním dalo postupovať a aby sme zabránili tomu druhému riziku, a to je cenzúra. Ďakujem. Danke. Ďakujem kolega Kalenda Karlo. Grazie. La... Ďakujem, pán predsedajúci. Liberálna demokracia je predmetom útoku a bude ešte predmetom útoku nasledujúcich 10 rokov. Jednak zvnútra, ako napríklad zo strany hnutia piatich hviezd a lígy v Taliansku. A na to sa dá reagovať voľbami, lebo takto sa chráni demokracia. Ale je aj predmetom útoku, terčom útoku z vonku. A tu Nestačí len, aby e, sa demokracia chránila demokraciou, ale potrebujeme špeciálny osobitný výbor, aby sa posudzovali e, zásahy e, zo, strán, ktoré, zo strany takých strán na vnútroštátnej úrovni, ktoré sa tvária, že chránia národné záujmy, ale v podstate postupujú v záujme zahraničných mocností. Demokracia je niečo, čo rešpektuje ostatných, je otvorená, ale nie je slabá, je silná, vie zareagovať a excusacio non petita, accusatio manifesta. To je situácia, v podstate, ktorú opisuje toto latinské príslovie. Ďakujem. Grošil gospod Vážený pán predseda, pán komisár, e, zasahovanie zahraničných e, aktérov aj štátnych a neštátnych e, do volebných procesov a ďalších kľúčových demokratických procesov v členských štátoch ma nadobudlo rozmery, ktoré podkopávajú našu demokraciu. Rozsah e, tejto pokračujúcej a dobre koordinovanej činnosti je hrozba, na ktorú musíme odhľadne reagovať. Ide o rozvoj rôznych faktorov, ako nových e, technológií, ktoré majú prístup do e, našich domovov a tie sú to požiadavky na informáciu otvorených a demokratických spoločností. A tu sa používa súbor propagandistických techník, ktoré ovplyvňujú alebo skresľujú voľby e, tým, že sa e, poskytujú falošné informácie a tým, že sa môžu aj falšovať volebné výsledky, a, e, ktoré usmerňujú našu diskusiu. Naše hodnoty sú zásadné a musíme na to odhodlane reagovať, musíme aktívne konať proti tejto hrozbe a to s e, spolahlivými informáciami, ktoré budú čeliť takejto manipulácii. Ďalej, pán Robert. Dnes, Cienījamā prezidentūra, komisár kungs, īstenībā e, apdraudējums, par ko mēs runājam daudz dziļāk. Um, túto skutočnosť, ktorú máme pred sebou, e, nejde tu len o dezinformáciu, ale máme e, tu dočinenia s e, intelektuálnou trestnou činnosťou a musíme sústrediť naše zdroje a zlepšiť spoluprácu. Robíme to? Už sme počuli, že nová demokratická agentúra má byť zriadená, ale nepočuli sme, že máme u nás v hlavnom meste v Taline expertov, ktorí pracujú um, v Centre pre strategickú komunikáciu. Toto sú dobrí experti a mm, prosím, použite ich. Eh, tiež tu je veľa skúseností vo Fínsku, Švedsku a Lotisku, ktoré treba využiť. Pani Izabel Benchumea. Ďakujem, pán predseda, ďakujem zástupcom Rady aj komisie naozaj falošné správy majú škodlivý účinok na liberálne demokracie a predstavujú jednu z najdôležitejších víziev, ktorý musíme čeliť. E, takéto e, falošné správy spôsobujú e, zmetok medzi občanmi a znižujú dôveryhodnosť inštitúcií a tiež vytvárajú politickú nestabilitu. Isto je, že falošné správy sú nástroj Nepriateľov otvorených spoločností sú nástrojom autoritárskych režimov, ktoré oplňujú verejnú mienku z e, hľadiska moci alebo e, pre rôznych populistov, ktorí ich používajú na dosahovanie svojich cieľov. E, dve príklady sme videli nedávno pri Brexite alebo aj v Španielsku počas krízy v 2016 Ehm, v ehm, tom prípade ehm, boj za katalánsku nezávislosť eh, preukázal, eh, ako sa používa manipulácia a falošné informácie, eh, keď sa snažili vysielať obraz o Španielsku, ktorý nezodpovedá skutočnosti. A tento jav, ktorý zvrazňuje potrebu počítať e, teraz e, s informačnými prostriedkami, ktoré zaručia kvalitu informácií, ktoré sa poskytujú občanom. Musíme e, tiež vzdelávať občanov, ktorí budú zodpovední a budú mať kritického ducha. Tiež musíme vzdelávať, budovať schopnosti mladých. Toto je dlhodobá úloha, no musíme takto dôrazne bojovať proti falošným správam. Ďakujem, pán Sven Mixer. Uh, uh, je dôležité, aby sme o tom dnes diskutovali, ale nestačí to vzhľadom na to, aký ten problém je veľký. Podporujem preto zriadenie osobitného výboru, ktorý bude posudzovať zasahovanie do volebných procesov a do volieb. A E, samozrejme, tieto aktivity, ako aj ďalšie e, e, negatívne aktivity Kremla a, Kremla a iných nedemokratických režimov sú dobre známe. A ani sa to tieto, tieto inštitúcie nesnažia nejakým spôsobom zakryť. Takže E, nemôžeme sa obmedzovať len na spoluprácu všetkých e, demokratických inštitúcií. Musíme bojovať proti podkopávaniu dôvery zo strany európskych občanov a proti diskreditácii celé, celé, celého mm, mm, konceptu volieb. A zriadenie osobitného výboru je teda krokom správnym smerom. Ďakujem. Danke. Herr Stanislav. Ďakujem, pán Polčák. Ďakujem, pán predsedajúci. Napriek snahe zatieniť túto tému tým, že sa rozrobuje táto diskusia, ja sa budem venovať najmä roli, e, role ruskej e, propagandy, lebo vieme, že tá má veľkú úlohu v šírení falošných správ a dokonca sa v posledných rokoch veľmi zdokonalila a získala dokonca aj rozpočtové prostriedky. S ruskými dezinformáciami v Českej republike a v Československu ešte predtým sme mali e, dobré skúsenosti. Napríklad invázia v roku 1968 bola prezentovaná ako bratská pomoc, alebo napríklad my teraz máme v Česku e, spor o pomník Malšala Koneva, ktorý sa nám podsúva len ako výhradne kladná dejina e, postava a pritom potlačil napríklad maďarské poslanie. Takže s ruským dezinformátorom by sme sa mali skutočne postaviť. Ak sa zdokonalujú oni, museli, musíme sa zdokonalovať aj my. Už sme veľa urobili v tomto smere. Tento rok sme zaviedli dobrovoľné e, predkladanie správ online platform o dezinformáciách a vytvorili sme systém rýchleho varovania, ktorý má uľahčiť poprvé jednak e, delenie sa o informácie, e, ktoré sa týkajú dezinformačných kampaní a takisto koordináciu reakcie na takéto dezinformačné kampanie. Ale ide o to, aby sme to uviedli do praxe a vedeli s tým pracovať. Ja teda mám veľké očakávania práve pokiaľ ide o novú podpredsedničku komisie pani Vieru Jourovu, ktorá má práve na starosti boj proti dezinformáciám a falašným správam a budeme jej držať palce. Ďakujem vám. Eh, pán Polčak, prijímate modrú kartu? Nie. Prepáčte. Takže ďalší rečník je pán Pikula, Pikula Tonino. Ďakujem, pán predsedajúci. Digitalizácia postupuje a eh, Dezinformácie sa čoraz častejšie vyskytujú na platformách, ale to je protiprávne. Ale e, e, súčasne sa nechránia dostatočne osobné e, údaje a e, napríklad škandár Cambridge Analytica ukazuje, ako možno dezinformácie využívať aj na to, aby sa ovplyvňovali politické e, kampane E, v novembri minulý rok sme e, videli, e, aké sú možnosti manipulovania volebných výsledkov aj pri hodnotení európskych volieb sme videli, že boli zásahy tretích krajín a to podkopáva dôveryhodnosť, dôveryhodnosť volebného procesu. Takže chcel by som podporiť zriadenie osobitného výboru a Malo by to podľa mňa pokrývať aj vplyv eh, na volebné kampanie a výsledky volieb. Ďakujem. Um, teraz sme uh, vyčerpali zoznam eh, prihlásených rečníkov a je tu veľa prihlásených do mm, konania KHTI. A vzhľadom na čas eh, nemôžem všetkých eh, vyvolať a kandidátov a kandidátky, ktoré sa prihlásili, budeme vyvolávať eh, a najprv sa mm, prihlásila pani Monika González. Gracias. Mikrofono. Gracias, presidente. Ďakujem Potrebujeme Európu, ktorá bude chrániť osoby a to znamená podporiť tento parlament a e, musíme dať jasné posolstvo e, komisii, že to znamená potrebu chrániť e, európsku spoločnosť a na základe kolektívnych znakov, ako napríklad u migrantov alebo ľudí inej orientácie, iného náboženstva alebo LGBTI orientácie sa ľudia posudzujú a vidíme, že v posledných voľbách takéto nenavistné prejavy sa ukázali ako e, nástroje na útočenie na takýchto ľudí a e, hľadajú e, sa odlišnosti a e, títo ľudia sa označujú za nepriateľov. A e, tieto populistické e, kampane sú financované zo zahraničia, preto musíme dôrazne prijať nástroje na ochranu osôb a vytvoriť osobitný výbor pre vyšetrovanie a väčšiu koordináciu medzi členskými štátmi. Ďakujem pani González. A teraz e, pani Petra Salcaresios. Pán, e, ďakujem pán, e, pani predsedajúca, kom, pán komisár, pani komisárka, pán komisár. Um, mali by sme stanoviť určité medzinárodné normy demokracie. To znamená, E, to by malo sa odrážať aj na tom, ako budeme novo definovať e, médiá, pretože naši občania sú čoraz viac vystavení dezinformáciám. Takže e, národné záujmy takých krajín ako Rusko, Čína a podobne samozrejme sú, sú zjavné. Ja som presvedčený o tom, že nikto z nás nebude pochybovať o tom, že by sme mali preskúmať legislatívu EÚ, pokiaľ ide o cudzie financovanie politických kampaní alebo e, financovanie individuálnych kandidátov. Takisto mechanizmy na e, screening, pokiaľ ide o strategické zahraničné investície, je potrebný. Toto je potrebné na to, aby sme zachovali európsky spôsob života. Ďakujem. Ďakujem, e, pán Austrevičius. A teraz má slovo pán Žerom Rivier, minúta. Ďakujem, pani predsednička. Počúvala som veľmi pozorne komisiu a samozrejme eh, je veľmi spokojná so sebou v boji proti fake news. Eh, počúvam o tom, že v niektorých krajinách je aj vlastný, svoje vlastné zásahy eh, aj v rámci EU napríklad Briti, ktorí sa rozhodli opustiť EÚ teraz e, chce sa by toto zvrchované rozhodnutie zablokovať. V Taliansku e, sa budú možno vrátiť k urnám a takisto vo Francúzsku sa šíria falošné e, klebety. Komisia ide proti stanovisku ľudí v témach, ktoré nie sú v jej právomoci. Ešte raz, náš parlament tu má e, dobré myšlienky, ale nenachádzajú správne dvere. E, Kýtoše. Ďakujem. Pán Rivier, a teraz má slovo e, Claire Daly. Ďakujem, pani predsedajúca. Je to ironické, keď sa hovorí o zasahovaní do volieb a demokratických procesov a podobne v Európe, keď vieme, aký máme demokratický deficit tu v Európe. Prečo by sa už niekto iný mal snažiť to ešte zhoršiť? Takže toto e, e, táto téma o zasahovaní, e, tá už je tu dlho, Spojené štáty napríklad zasahovali na Blízkom východe a podobne a v podstate my E, tu e, uvádzame stále dokola e, ten prízrak ruského zasahovania, ale v podstate ide o zlyhanie neoliberálnych politík, ktoré nechali no, milióny európskych občanov zanechali sklamaných a toto je dôvod pre Brexit a v podstate nárast krajnej pravice je samozrejme jednoduchšie hovoriť o tom, že ide o konšpiráciu a myslieť si, že občania sú príliš hlúpi na to, aby vedeli, čo je pre nich lepšie. Takže e, skôr sa máme e, zamerať na e, zasahovanie lobbystov a nadnárodných korporácií do spravodlivých demokratických prostriedkov a v podstate netreba strácať čas s takými vecami ako je Facebook a podobne. Ďakujem pekne. Ďakujem a teraz Madam President. I would like to thank Commissioner... Pani Máriu, ďakujem, pani Dali, ďakujem, pani predsedajúca, ďakujem za to, že sme vyrokovali a že sa chystáme prijať takúto silnú rezolu, takéto silné jednoznačné uznesenie. Mm, volebné právo v podstate je veľmi dôležité a mm, Mm, tie zásahy dnes majú inú povahu e, než to bolo v minulosti. Ide tu o technické infraštruktúry, ktoré sú potrebné pre e, demokratické procesy. V podstate ide o pokusy haknúť e, demokraciu. Potrebujeme na to jednoznačné opatrenia na vnútroštátnej úrovni a takisto spoluprácu na úrovni Európskej únie a aj medzinárodnú spoluprácu a tu by Európska únia mala postupovať jednoznačne a jednoznačne sa takisto vyjadriť, že e, zásahy zo zahraničia sú nepriateľné a že príjmeme primerané opatrenia proti tým, ktorí sa ich dopúšťajú. Ďakujem. Ja teidän etunimenehän Marina eikä Marju, että sanoin nyt sen oikeinkin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 Máte slovo. E, pani predsedajúca, dámy a páni, ďakujem vám za túto dôležitú a dobre načasovanú rozprávu, ako ste mnohí podčiarkli. Dezinformačné kampane majú za cieľ obmedziť schopnosť našich systémov tak, aby e, našich systémov umožniť ľuďom e, informovanie sa rozhodovať a spochybňovať výsledky volebných procesov, a vôbec integritu demokratických inštitúcií, nedomnievam sa, že to môžeme akceptovať. Niečo takéto ako novú normu. Musíme byť pripravení urobiť viac, aby sme proti tomu bojovali. Ten problém eh, pochádza eh, z vonkajška. Eh, mnohí z vás hovorili o Rusku. Treba jasne povedať, že je tým, o tom sme už hovorili, ktorý má na starosti monitorovať mm, dezinformačné kampanie, ktoré pochádzajú z Kremla. A podľa ich verejne dostupnej správy za posledné, v poslednej dobe, kedy prebiehala e, kontrola, e, ten počet, e, ten, to množstvo pro kremelských dezinforma- dezinformačných správ sa zdvojnásobil. Na to sa treba zamerať, ale treba takisto jasne povedať aj toto. Aj e, ostatní sa poučili z tých ruských učebníc. Musíme teda budovať svoju e, robustnosť, odolnosť, aby sme odolávali a vedeli bojovať proti dezinformáciám, nech už prichádzajú odkiaľkoľvek. A preto sme na strane komisie a aj v spolupráci so e, členskými štátmi a občianskou spoločnosťou zaviedli celý rad opatrení. Samozrejme, potrebujeme urobiť viac, aby sme bojovali proti dezinformáciám online, aby sme posilnili odolnosť e, našich volebných procesov. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch e, preskúmame a prehodnotíme kódex, ktorý sa týka E, dezinformácií, aby sme lepšie vedeli brániť integritu našich demokratických spoločností a budeme vás do konca októbra o tomto informovať. Ja by som len chcel v reakcii na niektoré pripomienky, ktoré odzneli, e, povedať toto. Tento kódex e, na postup boj proti informáciám vôbec nesúvisí s nejakou cenzúrou, nemá nič spoločné s cenzúrou ani s, nejakom, s predstavou nejakého ministerstva pravdy. Ide len o to, aby vrhol svetlo na to, odkiaľ vlastne z čoho vyviera politická, konkrétna politická debata, tak aby naši občania vedeli, keď uvidia nejaké informácie, odkiaľ tie informácie pochádzajú, či sú to ľudské informácie, alebo je to nejaký stroj, ktorý ich generuje a rozosiela toto je veľmi dôležité, ak, sa, ak máme poskytnúť našim občanom možnosť, aby sa dobre rozhodovali. A e, správa o vykonaní e, európskych parlamentných volieb a e, ten balík o slobodných a voľných voľbách. Samozrejme, my zasa pracujeme na tom akčnom pláne európskej demokracie, aby sa posilnila práve táto demokratická tento demokratický e, princíp a e, treba väčšiu transparentnosť pri e, pri šírení reklamy pre politické myšlienky a hnutia. Zároveň budeme naďalej pracovať aj na kontrole faktov, budeme spolupracovať s občianskou spoločnosťou, s tými, čo kontrolujú o správnosť faktov a výskumnými pracovníkmi a podobne, aby sme zistili, čo potrebujeme ešte urobiť, aby skutočne sme mali bezpečný bezpečnú a prosperujúcu európsku demokratickú spoločnosť. Ďakujem. Ďakujem, pán komisár King. A teraz o pani ministerka Tuperajnen, dámy a páni, Ďakujem za možnosť zúčastniť sa tejto rozpravy. Je to veľmi aktuálna téma, je to priorita pre naše predsedníctvo. Ďakujem vám za veľmi aktívne zapojenie. Odolnosť Európskej únie vychádza z jednoty. Čím sme jednotnejší, tým lepšie a tým lepšie môžeme čeliť šíreniu dezinformácií. Samozrejme, Treba teda chrániť naše voľby aj naše demokratické spoločnosti proti cudzemu zasahovaniu a to pri, za, e, pri súčasnom rešpektovaní e, slobody prejavu médií a e, zhromažďovať združovania. Budeme pracovať horizontálne naprieč jednotlivými sektormi a aj cez hranice. Budeme sa navzájom od seba učiť na základe výmeny informácií a osvedčených postupov. Hm, už sme urobili pokrok, avšak ako povedala pani komisárka Jourová, aj komisár King a mnohí z vás, musíme byť obozretní aj naďalej a ako som ja povedala, predsedníctvo kladie veľký dôraz na hybridné e, hrozby. Takisto sa tešíme na nové iniciatívy, ktoré oznámila komisia. A opäť by som chcela zdôrazniť, že všeobecné povedomie o hybridných e, hrozbách medzi našimi občanmi je podstatné. Otvorené spoločnosti a verejné správy poskytujú správne informácie a e, tým treba zabezpečiť e, priestor. Takže vám ďakujem veľmi pekne za túto e, zaujímavú a dôležitú debatu. Ďakujem veľmi pekne, pani ministerka Tuperainen. Takže táto rozpráva je teraz uzavretá a o uzneseniach sa bude hlasovať na ďalšom zasadnutí. Teraz si urobíme krátku prestávku a potom budeme pokračovať ďalšou rozpravou. Takže e, niekoľko minútová prestávka.